spolupráca a ten konštruktívny duch a ďakujem ešte raz všetkým mojim kolegom za uskutočnenú prácu. Ďakujem pekne, kolega Žado. A ďalej na 4 minúty má slovo kolega Tezír. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený